komisia a som e, veľmi ďačný za vašu ochotu spolupracovať na tejto dôležitej téme. Ďakujem pekne, pán komisár. Hlasovať o tejto téme budeme zajtra na obed. Dostávame sa k ďalšej téme. To je správa pána Olejničaka. Ide o stratégiu Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti.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 Chcel by som poďakovať novým spravodajcom eh, za dobrú spoluprácu, vďaka ktorej sme eh, mohli vypracovať správu v jej aktuálnej podobe. Hovoríme tu o úlohe makroregiónov a stratégii EÚ pre región Baltického mora, o eh, kohézii. Hovoríme tu o politike v oblasti dopravy, poľnohospodárstva, výskumu a vývoja. V roku 2004 sme začali o tomto diskutovať v 8 z 9 krajín. 8 z 9 krajín e, v tejto oblasti e, sa e, stalo členmi EÚ. Kým sa zaoberali environmentálnou aj dopravnou politikou, stanovili sme tieto ako prioritné. Je potrebné budovať infraštruktúru, aby sme dosiahli naše ciele aby sme e, dobre prepojili jednotlivé časti makroregiónu. Ak chceme bojovať napríklad proti znečisteniu, v tomto regióne je nemožné venovať sa tejto téme iba e, e, ojedinele musíme podporovať spoluprácu jednotlivých krajín v tomto makroregióne, čo podporuje aj ekonomický rast a mali by sme takisto aj lepšie využiť e, pomocou spolupráce e, intelektuálny potenciál e, obyvateľov tohto makroregiónu. Ak sa nám to podarí, tak takisto prispieme k rozvoju celej EÚ. Tento osobitný región je veľmi dôležitý pre EÚ ako celok Musíme sa snažiť vytvárať ehm, bohatstvo pre ľudí eh, tohto makroregiónu. Mali by sme sa takisto zaoberať témami ako vzdelávanie, eh, podpora občianskej spoločnosti tohto makroregiónu, lebo z nej vychádzajú všetky demokratické systémy. Ak sa nám to podarí, tak integrácia bude tým konečným výsledkom ale takýto výsledok bude nedosiahnutelný, pokiaľ sa nám nepodarí zvýšiť životnú úroveň obyvateľov e, tejto oblasti, čo si bude vyžadovať tvorbu nových pracovných miest. Preto e, je pred nami naozaj veľká výzva. Máme tu tento pilotný projekt na vytvorenie skutočného makroregiónu v oblasti e, Baltického mora. Máme tu rôzne inici- iniciatívy a projekty v tomto regióne a myslím, že by sme mali mať na pamäti, že určité konkrétne opatrenia je potrebné prijať a treba nájsť aj prostriedky na ich realizáciu. Treba sa o to postarať pri plánovaní e, teda ďalšieho e, finančného rámca. Preto apelujem na Európsku komisiu v tejto súvislosti, aby sa vytvorila databáza najlepších postupov, ktorá by sa využívala v budúcnosti. Chceme, aby tieto programy boli efektívne, a e, účinné a dúfame, že aj ostatné makroregióny budú v budúcnosti z tohto profitovať. Apelujeme na komisiu, aby e, chránila a zaoberala sa touto myšlienkou. A keď e, pôjde o prehodnocovanie, hodnotenie tejto stratégie v jej priebehu, že výsledky z tohto preskúmania sa pretavia aj do práce na ďalších makroregiónoch. Treba nájsť odpovede na mnohé otázky Eh, treba zabezpečiť eh, financovanie z kohezných fondov, eh, a treba, treba tu zabezpečiť nejaké účelové viazanie. Ja som rád, že sa pracuje, rozvíja tento koncept makroregiónu. Myslím si, že je to vynikajúca myšlienka a môžeme podporovať kohéziu pomocou týchto jednotlivých projektov. A to je predsa jeden zo zakladajúcich kameňov EÚ. E Máme tu krajiny, ktoré majú spoločné e, záujmy a je potrebné, aby spolupracovali. Región e, Baltického mora je e, majakom, je to, dobrý, je to dobrý dôkaz, že takýto systém funguje, je to dobrý dôkaz európskej integrácie. Kelly, za, za, Zapadá, Boris, Kalinovský, Lumen, Senalova, Tabadži, Kursky.

treba naozaj sa zabrať dôležitými otázkami ako financovanie, treba zabezpečiť dostatočné financovanie, e, právny rámec. Mali by sme riešiť spoločné problémy, e, pokiaľ ide o životné prostredie e, a iné problémy spoločnosti v, tejto, v tomto regióne. um, tento projekt je veľmi dôležitý aj pre um, iné projekty makrodinov v budúcnosti. koležanky, koledzy. Jestem przekonany, že stratégia Vážený pán predseda, dámy a páni, som pevne presvedčený, že európska stratégia, ktorá sa týka regionu Baltického mora, bude znamenať lepší udržateľný rozvoj. V každom prípade by sme mali pravidelne revidovať tento dokument. Podľa môjho názoru jeden z, jedna z najväčších víziev tohoto regiónu je vytvorenie dobrej transportnej siete. To znamená, že je to, je to cestnú dopravu, námornú dopravu a preto som ja predložil pozmiňujúci návrh, ktorý sa zameriava práve na stredoeurópsky transportný koridor, ktorý bol tam zapracovaný. Toto je veľmi dôležité dopravné prepojenie pre celý región a toto môže posilniť celú infraštruktúru v oblasti a podporí to pohyb medzi jednotlivými mestami a regiónmi, bude to viesť celkovo lepšie prosperite región. Toto je nie len hospodársky, ale historický aj kultúrny projekt. Ďakujem pekne. A teraz pán Boris na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pogratulovať pánovi Olejničakovi a ďaku, chcem som poďakovať za výbornú správu. Toto je nová výzva pre koheznú politiku v súčasnosti. Makroregióny, to je určite zaujímavý koncept a toto sa týka aj Baltického mora, alebo ďalší príklad je potom Stredozemné more. Pán Zásada spomenul jeden veľmi dôležitý aspekt tejto súvislosti. My tu hovoríme o Baltickom mori, ale zároveň nesmieme zabúdať, že máme tu aj Stredozemné more sú to dve moria, ktoré je dôležité prepojiť, to znamená, že dôležitý dopravný koridor a musíme nájsť financie na to, aby sa to zrealizovalo. To znamená, že to sú dve, dva regióny, kde je možné vytvoriť hospodársky rast a je dôležité ich prepojiť. Viem, že ešte sa rokuje o TNT, ide o dopravné prepojenie, či už cestná doprava alebo vnútrozemská vodná doprava. Toto je veľmi dôležité, ak skutočne chceme dosiahnuť kohéziu. Ďakujem pekne. A teraz pani Zanalová. Ďakujem za slovo, vážený pane Ďakujem. Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, pri nedávnej návšteve dopravného výboru v Lotyšsku a Estonsku bol problém dopravného prepojenia Baltia so susednými oblastiami diskutovanou témou. Nejde len o prepojenie na východ, kde existujú úzke hrdla, napríklad estonské hraničné mesto Narva, kde niekoľko dní sa čaká na prechod hranice. Rovnako je dôležité prepojenie s ďalšími európskymi regiónmi, preto je potrebný Balsko-Jadranský koridor, ktorý spája Baltské more s Európou a s jej juhom, má veľmi dôležitú úlohu a mal by dnes e, prinášať pozitívne efekty aj za hranicami regiónu Baltského mora. Ďakujem za pozornosť. Pán Tabajdi, nech sa páči. To. Gratulálok Olejničak úr jelentéséhez. Ďakujem. Gratulujem pánovi Olejničakovi za jeho správu. Stratégia pre Baltské more to bola prvá makrooblasť v Európe. Pre nás, ktorí žijeme v Dunajskej oblasti, by sme si želali, aby vznikla takáto makrooblasť v Podunajskej oblasti. A sú pre nás zaujímavé skúsenosti z Pobaltia. Podľa mňa je dôležité, aby sme si nestanovovali príliš veľa priorít. Potrebujeme dva, tri veľké ciele, a tieto by spojili e, krajiny ležiace pri Dunaji, tak ako pre Pobaltie je to doprava, e, splavnosť Dunaja by bola v prípade Dunaja, tak environmentálne e, aspekty, uchovanie biodiverzity a po tretie cestovný ruch. Ja si myslím, že budúce maďarské predsedníctvo z toho urobí prioritu a ja som šťastný, že môžem skonštatovať, že pán Ševčovič ako podpredseda Európskej komisie e, dúfam, že nebudeme potrebovať 5 rokov na to, aby vznikla takáto nová stratégia pre e, novú makrooblasť. Vážený pán predseda, ja som z Gdansku, ktorý sa nachádza pri pobreží Baltického mora, preto ja podporujem tento pilotný projekt vytvorenia makroregiónu a pevne verím, že to bude fungovať. Mám tu akurát dve výhrady. Chcel by som sa viac zamerať, aby to bolo konkrétne a to si vyžaduje samozrejme aj financovanie. Ak nebudeme mať financovanie, tak vlastne to bude iba diskusia. To znamená, že musíme sa rozhodnúť o tom, že či vôbec máme peniaze na túto stratégiu, či nájdeme nejaké zdroje financovania, alebo či musíme krátiť nejaké iné programy, aby sme mohli zafinancovať tento program, aby to bolo úspešné. A potom druhá vec. Na nešťastie, toto je jedno z najviac nečistených morí v Európskej únii a žiaľ projekt Nord Stream tu tiež tomu prispieva. To znamená, že my musíme samozrejme znižovať našu závislosť e, na dodávkach plynu z Ruska, ale Európska únia nie je dostatočne dôsledná. Najprv sa povedal nie, potom že áno pán A teraz pán Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pogratulovať môjmu kolegovi, pánovi Oleničakovi, k jeho správe. Toto je skutočne novinka, toto je pilotný projekt pre región Baltického mora. Ak to bude úspešné, tak to bude viesť k ďalším projektom tohoto typu. By sme chceli vytvoriť rovnakú šancu pre všetkých a chceli by sme dobehnúť eh, tie rozdiely v rozvoji jednotlivých regiónov. Je dôležité podporiť eh, rozvoj štátov pri Baltickom mori, ale základnou podmienkou pre, pre úspech je dobrá spolupráca na úrovni EÚ, ako aj na národnej, ako aj na lokálnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz ako posledný pán Luhan na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Baltická stratégia je veľmi dôležitá a ide tu o inte- vytvorenie integrovaného rámcu. Musíme zohľadniť všetky výzvy, všetky charakteristiky tohoto regiónu a je to vlastne pilotný projekt. Ak táto stratégia bude úspešná, bude sa vytvoriť určitý model pre budúcu implementáciu ďalších stratégií. A tu môžem spomniť ten príklad, a to bola Dunajská stratégia. Európsky projekt je veľmi dôležitý pre celý región a preto je veľmi dôležité pre členské štáty, aby využili všetky zdroje, ktoré boli poskytnuté v rámci tohoto programovacieho obdobia. Chcel by som ešte zdôrazniť to, že špecifika regiónu môžu viesť tomu, že sa budú efektívnejšie využívať fondy spoločenstva, sa vytvorí pridaná hodnota na regionálnej úrovni. Ďakujem pekne a teraz pán Ševčovič. Again, uh, Ďakujem opäť e, spravodajca za túto dôležitú správu. A tiež by som poďakoval Európskemu parlamentu za angažovanosť, s akou sa venuje tomuto makroregiónu Baltského mora. Je tu naozaj veľmi veľa práce a je tu aj tá príležitosť ukázať, ako sa splní akčný plán a plány Európskej komisie. Jednotlivé členské štáty a jednotliví aktéry, ktorí sa zaoberajú týmto projektom, budú úplne zásadní pre stratégiu Baltického mora. Je to integrovaná stratégia pre celú sériu krajín. Budú tu rôzne príležitosti a tiež výzvy. Bude to proces, v ktorom sa bude implementovať táto stratégia, budú sa používať nové pracovné metódy a budeme prechádzať od slov k činom. A rovnako využijeme synergie, ktorá bude, e, ktoré budú vyplývať z financovania regionálnych možností z rôznych programov, preto aby sme mali celý makroekonomický a makroregionálny prístup. Otázky dopravy, bezpečnosť. K tomu máme integrovaný prístup, pretože takáto politika musí maximalizovať výsledky, efekty. Tento prístup sa už vyskúšala, bol veľmi úspešný. Projekty, ktoré boli takto spolufinancované zo štrukturálnych fondov, boli vždy úspešné. Komisia sa veľmi angažovane venuje tejto stratégii. 14. 15. októbra bude v Talíne konferencia k tejto stratégii. Bude to konferencia aktérov Životné prostredie je jedným z hlavných pilierov stratégie pre makroregión Baltického mora. Niektorí rečníci spomenuli dopravu, to je dal, ďalšia dôležitá téma, na, ktoré, na ktorú sa musíme pozerať eh, komplexne. Budeme podporovať prioritné koridory, prioritné osy TNT. Eh, Región Baltického mora je akýmsi pionierom takého tu makroregionálneho prístupu. Vyskúšajme, uvidíme, čo nám tento pracovný prístup nového prinesie. Európska komisia rozvíja prípravné práce a ako ho, hovoril pán Tabajdy vo svojom vystúpení, pripravujú sa aj Pripravuje sa aj región Podunajskej oblasti. Európska komisia podporuje túto iniciatívu a vyjadruje iniciatívu pre vytvorenie takéhoto regiónu v Podunajskej oblasti. Hovorilo sa tiež o pridanej hodnote, ktorú tento projekt bude mať, ak sa naozaj uskutoční. Preto želám úspech tomuto projektu. A želám a mm, maďarskému predsedníctvu veľa úspechov k tomuto projektu v Podunajskej oblasti a tiež prísľubujem spoluprácu Európskej komisie. Ďakujem a hlasovať sa bude zajtra na obed k tejto téme. Teraz sa dostávam poslednej správe dnešného večera. Je to správa pani Kraca.